Ďakujem, máme dnes oznámenie rada požiadala uplatnenie naliehavého postupu v zmysle e, pravidla 154 týkajúce sa navrhov nasledujúce návrhu. Je to návrh nariadenia Rady, ktorým sa novelizuje nariadenie číslo 1150-2000, e, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007 romeno 436 romeno EC Euroatomu ohľadom systému vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva. E, toto je skutočne veľmi e, zaujímavá aktuálna otázka. To znamená, akým e, spôsobom členské štáty prispievajú vlastnými zdrojmi k rozpočtu EU. Vzhľadom na naliehavosť problematiky bude sa hlasovať vo veci tejto požiadavky zajtra ráno o 9. v zmysle pravidla 105 čas 6, e, e, e, tak predseda konferencie, predsedov výboru ma informoval, že nie sú žiadne